do krajín Magrebu. Chcem sa spýtať, či sa chce niekto k tomu vyjadriť. Nevidím žiadne námietky, takže to považujem toto vymenovanie za potvrdené.